toto avizo poslať službe pre vonkajšiu činnosť, aby sme vedeli tieto veci riešiť. Teraz je tu návrh uznesenia piatich skupín, odsek 1, pôvodný text, to je za, proti, zdržali sa, schválené, trojka, pôvodný text, 6 e, častí, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté, kto je za druhú časť, kto je proti, zdržali sa, Schválené tretia časť, menovité hlasovanie. Hlasujem, hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text schválený. Štvrtá časť. Potvorené hlasovanie. Konec hlasovania. Text je schválený. Piata časť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je schválený. Šiesta časť. Opäť menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je schválený. Potom odsek 3, pozmeňujúci návrh 2, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Odsek 4 na tri časti, všetko menovitom hlasovaní. Prvá časť, hlasujte prosím. Konec hlasovania. Text je schválený. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je schválený. Tretia časť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je schválený. Pozmeňujúci návrh 4 v rámci odseku 5. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý Teraz pôvodný text v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Odsek 6, dve časti, dve v menovitom hlasovaní. Otváram prvú časť. Koniec hlasovania. Text je schválený druhá časť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Pozmeňujúci návrh 5 k odseku 7, otvorené hlasovanie, menovité. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Teraz pôvodný text na tri časti, všetky menovitom hlasovaní. Prvá časť, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Tretia časť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Potom odsek 7, pozmeňujúci návrh 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. Sedmička, menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. Ocek 8, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý odsek 9, pôvodný text na 4 časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je prijatý. Tretia časť, kto je za, kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. Štvrtá časť v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Text je prijatý. Odsek 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Potom po oceku 10. Pozmeňujúci návrh 8. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9, opäť menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Ocek 11, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, to je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa Prijaté. Odsek 12, pôvodný text, tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Potom odsek 12, pozmeňujúci návrh 10, menujte hlasovanie, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11, e, opäť menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Ocek 13, pôvodný text, to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. ocek 14, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Prijaté. ocek 15, 12, menovité hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. Teraz prejdeme na pôvodný text, dve časti, obidve menovité hlasovanie. Otváram prvú časť. Končím hlasovanie. Text je prijatý. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je prijatý. Po odseku 15, pozmeňujúci návrh 13, v tom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Úvodné ustanovenie A, pôvodný text, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je prijatý. Vodné ustavenie B. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Vodné ustanovenie C. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Vodné ustanovenie D. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Po úvodnom ustanovení H. Pozmeňujúci návrh 1. Menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o uznesení v celosti, v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je prijatý. Gratulujem autorom. Drahé kolegyne, kolegovia, skôr ako prejdeme k hlasovaniu, dovolte mi krátke osobné vyhlásenie. Niektorí z vás vedia, že teraz som líderkou eh, rakúskych zelených, pokiaľ ide o tie predčasné voľby 15. oktobra. To znamená, že ja opustím tento parlament. Takisto to znamená, že je to posledný krát, čo predsedám hlasovaniu ako podpredsednička, čo som s vami. A chcela by som sa z tohto miesta poďakovať Chcela by som krátke poďakovanie vysloviť za tých 8 rokov, ktoré som mala možnosť s vami spolupracovať, s mnohými z vás v tomto parlamente. Delila som sa e, o ducha tej spolupráce a nie konfrontácie, teda ten duch spolupráce, ktorý väčšinu z nás jednocuje tu v Európskom parlamente. A takisto počas troch, troch rokov, keď som bola vo funkcii jednej z podpredsedníčok, boli to pre mňa veľmi dobré roky a ja vám slubujem, že toho európskeho ducha, ktorého som mala možnosť zažiť, e, preniesiem ďalej aj do našich národných diskusí a do Rakúskeho parlamentu a teším sa na vzájomnú spoluprácu aj do budúcnosti už v inej pozícii, pretože potrebujeme mať silné národné ako aj Európsky parlament. Ďakujem vám veľmi pekne. No. Now. Prejdeme k hlasovaniu. Prvá správa pani Valean. Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Pozmeňujúci návrh 5 v menovitom hlasovaní. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končíme hlasovanie. A zdá sa, že to bolo schválené. E, prvé čítenie. sa na pôde parlamentu sa tým uzatvára. Prejdeme na hlasovanie e, pána Mato e, management, ochrana a kontrolné opatrenia týkajúce sa oblasti ICC a T dohovor. Začíname 34. Prosím, zahlasujte elektronicky. Zatvárame hlasovanie. Schválené. 33. Prosím, aby ste hlasovali aklamačne. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Aj v tomto príde, prípade sa uzatvára prvé čítanie tohto dokumentu. Ďalšie hlasovanie je hlasovanie o správe pani eh, Het Ide o posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ. Takže eh, odsek 2 začíname eh, elektronickým hlasovaním. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 9 pôvodného textu. Prosím aklamačne. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 15. pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť. Elektronicky hlasujeme. Končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť, takisto elektronicky. Končíme. Schválené. Po 19 pôvodného textu. Aklamačne za, proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Končíme. Schválené. 21 pôvodného textu. Poprosím, aby ste elektronicky zahlasovali. Končíme. Schválené. 23 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Elektronicky. Končíme. Schválené. 25 pôvodného textu v dvoch častiach. Mm, prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Končíme. Zamietnuté. 27 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za proti. Zdržali sa schválené, tak sa mi to zdá. 28. pôvodného textu. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 31. Pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 35 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Druhá časť. E, končíme. Pardon. Schválená druhá časť teraz opäť elektronicky. Končíme hlasovanie. Schválené. 39 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Držali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Elektronicky skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 42 pôvodného textu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 44 elektronicky. Končíme. Schválené. 45 pôvodného textu za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 48 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 52 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, Zdržali sa. Schválené. Overíme si to. 52, druhá časť. Otvárame hlasovanie. Končíme. Schválené. 56. Elektronicky zahlasujte, prosím. Opravuje sa predsedajúca ešte 55. -ku. Musíme hlasovať za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Skontrolujme. 55. -ka. Zahlasujte. Končíme. Schválené. 56. Elektronicky zahlasujte. Končíme. Schválené. 57 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si to, aj keď mi sa to zdalo dosť jednoznačné. Zahlasujte elektronicky, končíme. Zamietnuté. 59. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 61 v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Končíme. Schválené. Druhá časť, opäť elektronicky. Končíme. Schválené. 62 elektronicky. Končíme zamietnuté. 63 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie D v dvoch častiach. Prvá časť. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie S. Dve časti. Prvá časť za. Proti Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. AD za. Prvá časť. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A uznesenie ako celok elektronicky zahlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Blahoželané. Spravodajcovi. Ďalšie hlasovanie sa týka správy pani Jiménez Becerio Barrio. Pani Kalder, faktickú poznámku. Ešte raz so zapnutým mikrofonom poprosíme. Prepačte, kolegovie, zdá sa, že moje zariadenie nefunguje e, e, a skutočne kedy za niečo hlasujem a keď chcem hlasovať za, e, tak nefunguje mi zariadenie. Poprosím o technika. Zdá sa, že, zdá sa, že nefunguje. Musí sa na to niekto pozrieť. Čiže chcete, aby sa na to pozrel nejaký technik, áno? Takže poprosím organizačný tým, aby ste skontrolovali eh, hlasovacie zariadenie pána Kalvera. Teraz prejdeme na správu pani Jiménez Becerril Barrio, riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách. Začneme eh, bodom 5, mm, dve časti, prvá časť za, proti. Zdržali sa Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Elektronicky kontrolujeme druhú časť. Zahlasujte. Končíme. Schválené. Deviatka pôvodného textu za proti. Zdržali sa. Schválené. 17 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Držali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. 23 pôvodného textu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronické. Hlasujte, prosím. Končíme. Zamietnuté, tesne, ale zamietnuté. 32 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. 36 pôvodného textu za, proti. Zdržali sa. Schválené uznesenia ako celok za... Pardon, je to elektronické hlasovanie. Zahlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Ďakujeme pekne pani spravodajkyni. Ďalší eh, bod je eh, správa pani Bozenberg v Rionidy. Ide o výbor pre občianské slobody, spravodlivosť a vnútro, boj proti počítačovej kriminalite. Začneme bodom 38 pôvodného textu. Aklamačne za, proti. Zdržali sa. Schválené. 78 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie P je tu žiadosť o skontrolovanie hlasovania 78. 78, tento bod. Zahlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Úvodné ustanovenie P, pôvodného textu za, proti. Zdržali sa. Schválené. E, prosím, elektronicky skontrolujeme hlasovanie o úvodnom ustanovení P. Končíme hlasovanie. Schválené. Uznesenie ako celok elektronicky, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Blahoželáme. Ďalšia správa je správa pána Butikoféra, politické vzťahy EÚ e, s ASEANom. Máme len jeden pozmeňujúci návrh spravodajcu. Je to pozmeňujúci návrh jeden za, proti, zdržali sa, schválené. A uznesenie ako celok elektronicky zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Ďakujeme. A ďakujeme spravodajcovi, ďakujem všetkým prítomným a prajem dobrú chuť k obedu. Kolegovia, poprosím tých, ktorí odchádzajú, aby odišli potichu a rýchlo, aby sme mohli začať s vysvetľovaním hlasovania. Milé kolegyne, kolegovia, e, prejdeme k vysvetleniam hlasovania. A prví budú rečníci, ktorí chcú vysvetliť hlasovanie o súčasnom stave rokovania so Spojeným kráľovstvom. A ešte predtým, než dám slovo